Dear President, Takže opätovne začíname na naše zasadnutie. zasadnutie e, zápisnice zo včerajšieho zasadnutia prijaté texty sú k dispozícii. Má niekto nejaké pripomienky? Zdá sa, že nie. Takže je to schválené, no a prejdeme k dôležitým interpeláciám podľa článku 130b